Pause. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, Vážení kolegovia, kolegyne, dovolte mi, aby som týmto otvorila ustanovujúcu schôdzu nášho výboru. Všetkých vás vítam na našej schôdzi. Veľmi sa teším, ktoré sú opäť, eh, že vidím tváre tých, ktorí sú opätovne tu a teším sa na nových členov uh, a na dobrú spoluprácu, ďalšiu spoluprácu u nás vo výbore. Chcem vás upozorniť na to, že máme dnes web streaming, že budeme eh, nahrávaní, filmovaní. Dúfam, že s tým nikto nemá problém. Takže začneme naše zasadnutie, vážené dámy a páni. Myslím, že eh, poznáte všetci naši, náš cieľ, cieľ dnešného zasadnutia. Musíme vytvoriť predsedníctvo, musíme zvoliť predsedu a troch podpredsedov v zmysle rokovacieho poriadku. Takže najskôr budeme voliť predsedu a potom podpredsedov. A potom, ako všetci ostatní majú určité termíny, e, navrhujem, aby sme s voľbou začali. Takže dovolte mi, aby som e, teraz najskôr konštatovala eh, uznašanie schopnosť podľa rokovacieho poriadku. Potrebujeme, aby sa tu zúčastnilo aspoň štvrtina členov nášho výboru, ale vidím, že kvorum sme dosiahli. Dobre, takže teraz mi dovolte, aby som eh, vás požiadala o navrhnutie obsadenia postu eh, predsedu nášho výboru kolega Christensen ja by som chcela navrhnúť uh, Ďakujem. Takže Herbert Reul bol navrhnutý, sú nejaké ďalšie návrhy, nie je tomu tak, takže môžeme zvoliť nového predsedu aklamáciou. lieber Kollege Reul, damit... Vážený pán kolega Reul, Dovolte mi, aby som vám najskôr poblahoželala k vašej voľbe, k vášmu zvoleniu a dovolte mi, aby som vás pozvala sem dopredu. Pán kolega Tomes potom sa vyjadri, keď už zaujmete svoju, svoje miesto a budete vykonať svoju novú funkciu. Takže všetko dobré. herzlichen dank liebe kolleginnen und liebe kollegen aber ehe ich jetzt ein paar sätze noch sage Takže vážne kolegyne a kolegovia, dovolte mi povedať niekoľko vied. Pán kolega Tome sa hlásil eh, k rokovaciemu poriadku, takže má svol, slovo. Áno, ja som vám chcel najskôr blahoželať eh, k tomuto dôle, dôležitému postu. My sme ako zelení zvažovali, koho máme podporiť a my sme vychádzali z toho, že vaše eh, vaše pochopenie ako predseda e, bude spočívať aj v tom, že nebudete e, presadzovať svoje osobné energetické názory, ale to, čo, o čom sa dohodneme tu na výbore. A napríklad máme tu e, smernicu o budovách a labeling smernicu, takže myslím si, že pre nás všetkých bude dôležité, aby ste niekoľko slov povedali o tom, ako vy vaše uh, ponímanie tejto funkcie a vašej ďalšej činnosti vo funkcie predsedu vidíte. Ďakujem. Ešte sa niekto hlási k rokovaciemu poriadku? Nie veľmi, veľmi krátka poznámka. Najskôr vám chcem samozrejme srdečne gratulovať a navrhujem, aby novozvolený predseda eh, vykonával eh, túto eh, funkciu takisto ako pán správodajca, pán Kluto v oblasti obnoviteľných energií. Myslím si, že to bude možné. Ďakujem vám za tieto priateľské úvodné slova. Vážne kolegyne a kolegovia, ja vám chcem všetkým najskôr poďakovať. Ešte pán Gobes sa hlási o slovo. Áno, vážený pán predseda, aj z mojej strany mi dovolte vám sa vám pogratulovať a dúfam, že budete e, vykonávať svoju e, prácu veľmi dobre a ja nezdielam tieto predsudky môjho kolegu pana Tomasa. Toto som chcel povedať. Pán kolega Čičester. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. E, v mene mojej skupiny európskych konzervatívcov by som vám chcel zablahoželať za vaše zvolenie a veľa vám všetko, želám vám všetko dobré Eh, viem, aké výzvy pred vami stoja, tak vám želám všetko dobré. Pán Vážený pán kolega, aj my, liberálna demokratická eh, politická strana tohto parlamentu, vám chceme zagratulovať, poželať všetko najlepšie a vy viete, transparentnosť v tomto výbore je všetko. Znamená všetko. Nech sa páči. Pán Ransdor. Áno, vážený pán Royal, ja podporujem vaše zvolenie a musím povedať, že vy ste e, v našom výbore vždy vystupovali veľmi e, vážne a chcem vám povedať, že tie predsudky, ktoré tu boli vyjadrené, nezdielam. Pani Ulavská kop ja dúfam, že som to vyslovila správne. Áno, moje meno sa veľmi ťažko vyslovuje. Ulovskuk. Uh, chcela som len povedať, eh, ako je jednou z, jednou z podpredsedov európskych demokratov by som chcela poblahoželať a ja som takisto nová poslankyňa v Európskom parlamente, takisto som novou členkou vo výbore ITRE. A verím, že budeme mať e, plodnú diskusiu, aj keď niekedy to možno budú tvrdé diskusie. A my v našej skupine sa tešíme na veľké diskusie, debaty a rozhodnutia, ktoré príjmeme v tomto výbore v najbližších rokoch. Predseda, ďakujem pekne. Can you listen? Can you read the name? I cannot read the name from here. Excuse me. It's your part. Prepač, nevidím na meno, ako sa voláte. Nech sa páči, máte slovo. Matias. Me, ja v mene skupiny GUE by som takisto chcela pri spojiť sa k blahoželaniu a zaželať vám všetko najlepšie a želať vám, zaželať vám veľa úspechov v práci. Som si istá, že budeme mať dobrú politickú diskusiu a teším sa na to aj na dobrú spoluprácu vo výbore. Ďakujem pekne. ich versuch's nochmal. Už vážené kolegyne a kolegovia, ešte raz sa teda o to pokúsim. Chcem vám srdečne poďakovať za to, že ste ma zvolili do tejto uh, funkcie, na tento post. Ja viem, že to je veľká úloha, ktorá je predo mnou, je to obrovská zodpovednosť, pretože za prvé je to výbor, ktorý je ťažký, ktorý má veľkú zodpovednosť aj uh, výbor, ktorý je politicky, vedie politicky sporný boj, ale je to výbor, ktorý je dôležitý pre našu demokraciu. Je to výbor, ktorý má dobrú tradíciu v rámci práce predsedničky Angeliky Nibler. Ja mám, budem mať čo robiť, aby som dostal jej prechádzajúcej práci. Ja vám srdečne ďakujem, že to môžem vykonávať. Ja samozrejme budem sa snažiť robiť túto prácu tak profesionálne, ako bude e, možné a potrebné a férovo sa budem snažiť plniť svoje úlohy. Samozrejme, nemá to nič e, dočinenia s tým, že každ- mnohí z nás tu budú mať rôzne názory na určité témy, ale toto vyznačuje demokratické zriadenie a je to pekné v demokracii situácii, že to môžeme takto zrealizovať. A je to aj prínos tejto novej Európy, že to môžeme zrealizovať. A práve všade v Európe, aby sme mohli artikulovať rôzne názory, aby sme sa s nimi mal, mohli zaoberať a ja ako predseda mám mimoriadnú zodpovednosť a môžete si byť istí, že tomu sa budem snažiť dostať. My ako výbor máme tak či tak veľký veľký, veľkú výzvu pred nami, pretože po týchto európskych voľbách, keď ľudia neboli úplne nadšení za európsky projekt, nadšení nezastávali európsky projekt, no už budeme musieť sa snažiť Európu a ľudí v Európe presvedčiť, že, je, že má zmysel, aby sme tú Euró- zjednotenú Európu mali a ja si želám, aby sme tento cieľ spoločne dosiahli. Máme veľmi dôležité centrálne témy, ktorým sa máme venovať. Ja si želám, aby sme to dosiahli, aby sme mali na veľmi dôležité témy viac času, aby sme to mohli presne prediskutovať. To znamená, že pri veciach, e, ktoré nie sú také dôležité, aby sme tu mohli postupovať rýchlejšie, aby sme mohli skutočne diskutovať o dôležitých veciach, aby sme boli presvedčiví v konečnom dôsledku. A myslím si, že aby sme mohli Um, aby sme mohli mm, vlastne zastávať e, stanovisko parlamentu aj voči ostatných inštitúciám, ktoré majú možno iný názor, či je to rada, či je to komisia. My máme náš vlastný názor a postoj na presadzovanie nových technológií a nových e, technologických vývojov v hospodársky ťažkých eh, časoch je pred nami mimoriadne dôležitá zodpovednosť, ktorá leží na našich pleciach. Ja sa viem snažiť, aby sme eh, tejto úlohe dostali. Samozrejme, určitú časť môžem urobiť sám, ale samozrejme, musíte mi pri tom pomôcť a chcem požiadať tých, ktorí sú tu už dlhšie, ale aj tých nových kolegov, aby mi v tom pomohli. Ja si želám dobrú spoluprácu medzi nami, medzi pracovníkmi sekretariátu, ktorí sa musia skutočne veľmi snažiť, aby sme e, mali dobré projekty a aby sme sa im mohli venovať. Takže všetkým želám dobrú spoluprácu ako ďalší bod prejdeme hneď k ďalšiemu bodu, kde budeme voliť podpredsedov. Pokiaľ to mám správne eh, na pamäti, tak budeme volať štyroch podpredsedov, ktoré, ktorých mená teraz hľadám. Erstens, Frage Takže za prvé otázka, či uh, sú okrem kandidátov, ktorých tu prečítam, uh, či sú navrhovaní aj ďalší, pán Potoja, pani Roda, pán Polimata a pán Tužinovský. Sú nejaké, ďalšie, sú nejaké ďalšie návrhy na prvého, druhého, tretieho a štvrtého podpredsedu. Pokiaľ tomu nie je tak, musíme voliť každého jednotlivo, alebo to môžeme urobiť naraz. Otázka sa týmto vyriešila. Ja vám všetkým ďakujem. Vy ste súhlasili a aklamáciou ste zvolili všetkých štyroch kolegov za podpredsedov a poprosím, aby kolegovia zaujali svoje miesto, aby sme možno ešte také dve, tri minúty venovali otázkam rokovacieho poriadku a ja si musím zistiť, či máme ešte na budúci týždeň nejaký termín zasadnutia. So, meine Damen und Herren, damit... Takže vážené dámy a páni, takže pokiaľ to vidím správne, máme za sebou oficiálnu čiasť volieb, môžeme pracovať. Teraz musíme zodpovedať na otázku a ja by som bola vďačný, keby sme to mohli ešte za pár minút vyjasniť. Sekretariat mi ma upozornil na to, že musíme zodpovedať na otázku, či by sme mali mať budúci týždeň zasadnutie výboru, alebo či sa e, toho môžeme vzia, vzdať. E, výbor by mohol sa konať podľa plánu rokovaní v útorok 21. o 9.30 Témy by boli asi také, že v rámci prvej diskusie by sme sa venovali aktuálnym otázkam, ale chcem byť otvorený. Dôležitým dôvodom pre tento termín je, a to je ešte presvedčivejšie, že by sme mali zorganizovať stretnutie koordinátorov, pretože e, by sme mali organizovať ich prácu, aby sme zorganizovali povedzme oktobrové termíny už pretože teraz e, sa trošku presunuli, presunuli termíny kvôli voľbe predsedu a podpredsedov. A to je jedna vec. A druhá vec, mali by sme objasniť, či by sa mali e, vysloviť e, pozvania alebo prijať pozvania napríklad, ktoré máme od švedského predsedníctva. A za tretie je tu otázka, ako budeme zaobchádzať s tými troma agendami, ktoré sú rozpracované. Uh, E, ktoré, sú, e, ktoré prebehli prvým čítaním a či sa nerozhodneme, že či budeme pokračovať druhým čítaním, alebo či by tu bolo oprávnené želanie, pretože máme veľa nových členov, či by sme to mali prejsť ešte raz. Takže to je otázka. Potrebujeme na budúci týždeň i zasadnú, riadne zasadnutie, postačuje zasadnutie koordinátorov alebo robíme obidvoje. Takže ja chcem vedieť na toto váš výzor, e, názor, pardon, pretože nechcem o tom rozhodnúť sám, pán kolega Čičester. Um, I, I... Ďakujem, pán predseda. Nemám nejaký um, silný alebo názor že o tom, že či máme potrebné mať budúci týždeň stre, e, stretnutie, ale som si istý, že aspoň koordinátori by sa mali stretnúť No, chcel by som teda navrhnúť, aby sme, konkrétne by som chcel požiadať, aby bolo najprv stretnutie koordinátorov v útorok ráno, tak aby koordinátori najprv mohli e, navrhnúť jednotlivé rôzne témy, aby teda návrhy prišli od nich. Myslím si, že už kolegovia sú pripravení už ako odísť na eh, letnú prestávku s celým výborom, tak tomu nechcem brániť Čiže ja chápem od vás, pán predseda, že vy máte pocit, že veľké rokovanie výboru počká až po letnej prestávke. Ďakujem, ale tí koordinátori by mohli mať rokovanie. Samozrejme, dohoda s pánom Čičesterom je úplná a totálna ako vždy po minulom volebnom období, čo sme tak plodne spolupracovali a ja si myslím to isté a všeobecne je to názor všetkých ostatných, že nie je potrebné mať schôdzu celého parlamentného výboru budúci týždeň. Pravdepodobne by bolo dobré, aby sa stretli len koordinátori na prvej schôdzi, pretože ešte pred odchodom na dovolenky treba pripraviť prácu na september, harmonogram a tak ďalej. Takže ja súhlasím s tým, čo bolo pred chvíľou povedané. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som vám rada pogratulovala k vášmu menovaniu a ja verím, že budeme veľmi plodne a dobre spolupracovať a moja politická skupina tiež súhlasí s tým, že nie je potrebné mať stretnutie celého výboru, ale určite by bolo vhodné stretnutie koordinátorov budúci týždeň. Pán Ch Kakis. Pán predseda, ja sa pripájam k pánovi Čičesterovi, že v každom prípade potrebujeme stretnutie koordinátorov, ale musím povedať, že musíme formálne si uznať, či e, niektoré rozpracené agendy postačuje e, udržať ešte po prvom čítaní, aby sme mali v ten istý deň aspoň krátke stretnutie, riadne stretnutie celého výboru, ja to považujem za potrebné. Aby sme teda rozhodli o tej agendy kolega Tomás, ja som, ja často súhlasím s pánom e, kolegom Chaci, ale musím povedať, že by som chcel podporiť teraz názor e, mojich e, kolegov pána, to, pána Čestra a ďalších kolegy. Myslím si, že postačuje, aby aby sme mali len schodzu koordinátorov zajtra a oddychli si trochu po volebnom boji. Áno, ďakujem, hovorí pán predseda. Pán kolega Pasko, máte slovo. A prepačte, e, prepačte, e, tie mená si ešte musím, na tie si musím ešte zvyknúť a musím sa ich naučiť. Pán Vásko. Vagyok, magyar képviselő, és a... Áno, volám sa eh, Vasko Zoltán, som z Maďarska, som maďarským poslancom, eh, som v nezaradených a myslím si, že je dôležité, aby sme boli zastúpení v tomto výbore. Toto nie je vždy úplne jednoduché, ale mm, chcel by som aby sme dostali celý tento materiál, o ktorom pán predseda hovoril, aby som sa mohol pripraviť, aby som sa mohol odborne pred, pripraviť, pretože potrebujeme jednoducho materiál, aby sme mohli pracovať. Áno, srdečná ďaká, hovorí pán predseda. A myslím si, že sekretariat to pochopil a zabezpečí to. Sú určite kolegovia, ktorí sú noví a nevedia presne do detailov o čo sme všetkom už rokovali. Takže uh, skúsim sa to po pokiaľ to vidím správne, pán e, kolega Kaki Makakis, e, pokiaľ s tým súhlasíte, myslím si, že stretnutie celého výboru nie je úplne nutné. Môžem z toho vychádzať. Ale že v každom prípade je e, múdre, aby sme mali zasadnutie koordinátora, aby sme si pripravili septembrovú prácu, aby sme sa dostali e, rýchlejšie do Takže navrhujem, aby sme urobili stretnutie koordinátorov a nie, ale žiadne riadne zasadnutie výboru. Pani Matias. Áno, len som chcela potvrdiť, že my súhlasíme so stretnutím koordinátorov. Myslíme si, že to bude postačujúce a potom po lete samozrejme normálne schôdzi. Áno, takže stretnutie koordinátorov budúci útorok ráno, potom bude, od septembru sa stretneme ako celý výbor, termín dostanete písomne. Ja, sa, ja vám všetkým ďakujem za toto krátke stretnutie a vš- želám všetkým tým, ktorí nemusia pricestovať budúci týždeň, pekné a, a oddychové prázdniny. A tí, ktorí budú musieť pricestovať budúci týždeň, budú musieť ísť na dovolenku o týždeň neskôr. Takže ďakujem.